Takže zápisnica tejto schôdze bude predložená parlamentu na schválenie na začiatku budúcej schôdze, pokiaľ nikto nič nenamieta proti rozhodnutiam, tak eh, budú